Hlasovať budeme zajtra o 12.00 na obed. A teraz prechádzame k ďalšiemu, ďalšiemu bodu programu. Je to správa pána Kovala. Priority pre vzťahy EÚ s krajinami východného partnerstva. Zastupuje komisiu v tejto veci bo jak tichnął bardzo głośno. Pán komisár Fule, ale ešte predtým dostane slovo spravodajca, pán Koval, ktorý si práve kýchol, takže na zdravie. Dámy a páni, kolegyne, kolegovia, táto rozpráva mala sumarizovať to, čo sme dosiahli v oblasti východného partnerstva za obdobie 5 rokov, ostatných 5 rokov a chceli sme navrhnúť istý signál do budúcnosti. Táto správa mala byť takýmto signálom, takýmto posolstvom, svedectvom, ktoré sme chceli e, vytvoriť. Budeme rozmýšľať o tom, čo mu sa budeme venovať v budúcnosti a čo budú robiť tí, ktorí prídu po nás ale história pre nás napísala trošku inú kapitolu, pretože zaradila teraz na pretras Ukrajinu. To, o čom teraz e, hovorím, budú teraz isté prvky želaní, želaní a snov, mm, a nie e, veľmi sa blížia realite. Treba však povedať, čo musíme urobiť, aké aktivity voči našim východným partnerom. Tieto budú úplne zásadné. Ak budú úspešné, tak aj oni budú úspešní. Ak sa uzavrie asociačná dohoda s Ukrajinou, Moldavskom a Gruzinskom, bude toto veľmi dôležitý krok a určí úspech uzavretia týchto dohôd aj úspech východného partnerstva. Nemáme čas podobné aktivity ktoré teraz pertraktuje náš veľký sused voči Moldavsku a Gruzinsku, e, zamiešali kartami a vieme, aká vysoká bude cena, ak nebudeme konať. Preto apelujem na všetkých, aby sme konali. Naši partnery na východe musia mať v rukách právny základ, aby s nami mohli spolupracovať, aby mohli bojovať s korupciou. Mohli by sme citovať príklady čo, toho, čo povedal premiér Jaseniuk, ale by sa mohlo mohol z neho vyvinúť niekto ako profesor Balcelo, Balcerovič pre Ukrajinu. My sme mali tiež v Poľsku tzv. februárovú revolúciu, ale až nepomohlo sa nám a nedopadlo to dobre. Ak my teraz nepomôžeme Jaceňukovi, Moldavcom a Gruzincom. Títo ľudia, ktorí žijú v týchto krajinách, nebudú už ďalej veriť Európskej únii. Čo mu majú veriť, keď už prestali veriť aj Rusku? Je to ako keby univerzita. Všetci sa tu učíme, čo je to východné partnerstvo. Všetci sme profesori a študenti tí, čo pochádzame zo súčasných členských štátov EÚ a z ďalších štátov, ktorí ktoré ešte nie sú členskými štátmi EÚ, ako Bielorusko, Ukrajina, Moldavsko a Gruzinsko. Ľudia, ktorí žijú na týchto územiach, by sa tiež mali učiť, tak povediať, z tých istých kníh, mali by sme si vymieňať informácie na tie isté témy a mali by zvažovať svoju európsku budúcnosť. Našou perspektívou je isté politikum. Hovoríme im teraz, že budete v budúcnosti tam, kde sme my dnes. Musíte sa veľmi dobre pripraviť a ak sa pripravíte, dostanete sa na to miesto zajtra. Potrebujeme ľudí vyškoliť v komunikácii bez ohľadu na to, či boli narodení na východe nášho kontinentu alebo na západe, musia vedieť komunikovať. Naši partnery sú v ťažkej situácii, kedy musia ešte stále sa správať podľa dohôd z minulosti. V energetike by nám takýto prístup mohol byť veľmi nápod, nápomocný. Vážený pán komisár, nemáme veľa príležitosti vymieňať si názory, ale myslím si, že to bolo pre našu spoluprácu veľmi dobré. Preto by sme mali uzavrieť tento typ obdobie uzatvoriť obdobie tohto typu spolupráce. Počas eh, nášho zasadnutia, počas našich stretnutí s východnými partnermi by sme mali urobiť maximum pre ľudí, ktorí čakajú v Kieve, v Kišineve, na, Majdave, na Majdane, ktorí sú v Gruzinsku. Všetkým týmto by sme mali dať nádej, aby aj oni mohli mať nádej v lepšiu budúcnosť. Veľmi pekne vám ďakujeme, pán Kováľ. A teraz začneme spontánnu rozpravu. Prihlásili sa do nej viacerí. Začneme pani Dobravkou Švicou. Dnes máme chorvátsky večer. E, húfam, dúfam, že toto bude iba jedna zo série správ, pretože tento týždeň budeme ďalej pokračovať v rozprave o situácii na Ukrajine. Ako spravodajca správne poukázal, rozvoj, rozvíjanie sa toho, čo sa deje na Ukrajine presmerovalo aj vyznenie našej správy. Bezpečnosť krajiny na východ od európskych hraníc a naše partnerstvo s krajinami na východ od našich hraníc, to sú čoraz dôležitejšie systémy, ale neviem, či to stačí, aby to bolo hnac motorom pre tieto krajiny. Myslím si, že musíme posilniť multilaterálny rozmer e- východného partnerstva, aby sme podporili ducha spolupráce. Musíme podporovať záverečný cieľ, ktorý, ktorým je politické pristúpenie k Únii, ale aj hospodárske zapojenie sa do činnosti Únie. Potrebujeme demokratické reformy a potrebujeme im sprístupniť skúsenosti, ktoré sme nabrali my tu v našich krajinách. Ďakujeme vám. Teraz pani Rúža Tomašič, nech sa páči tiež z Chorvátska. Plne podporujem strategické politiky, ktoré sú zamerané na posilnenie demokratickej kapacity a na stabilizovanie krajín východného partnerstva. Tieto krajiny sú dôležité pre Európsku úniu a ich napredovanie je cennou vecou. Rapprochement EÚ je ťažký a bolestivý, najmä pre tie krajiny, ktoré majú za sebou históriu komunistického totalitarizmu. Ako poslankyňa za Chorvátsko poznám výzvy, ktorým čelí spoločnosť ktorá je predkaná komunistickým dedictvom počas procesu prispôsobovania sa nových, ho, novým hodnotám, ktoré sa dnes popisujú ako západné hodnoty. Únia nepomôže krajinám východného partnerstva, ak ich len využíva pre, na ciele svojej zahraničnej politiky a ak sú bojiskom pre boj EÚ a Ruska. Musíme pokračovať v obajhojobe ich suverenity a teritoriálnej integrity. Teraz má slovo pán Gavorš. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som chcel zablahoželať spravodajcovi a aj pánu komisárovi Filemu, ktorý tu s nami zasadá v takejto neskorej hodine. Plne súhlasím s pánom Kovaľom, že zmena okolností zmenila aj účel a vyznenie tejto správy. Takže poviem stručne iba toľko, že východné partnerstvo a politiky voči východným partners, partnerom boli pôvodne myslené tak, že by sa prehlbili zväzky medzi týmito krajinami a Európskou úniou, ale udalosti, ktoré sa e, rozbehli na Ukrajine, jasne naznačujú, že by sme mali nielen pokračovať s takýmito mechanizmami, ale i zaviazať sa ako EÚ podporiť zmeny, ktoré sa odohrávajú v týchto krajinách. Súhlasím, že je čas na činy a nie na slova. Pani Lubčeva. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Prijatím tejto správy budeme demonstrovať zrelosť ľudí, ktorí sa dokážu poučiť z vlastných skúseností. Toto naše partnerstvo je vystavené skúške, pretože ho všetci naplno nepodporujú. Je tu kríza dôvery. Európske krajiny sú obklopené krajinami, ktoré majú tiež európske hodnoty. Využije Európska únia potenciál integrácie? Pomôže občanom týchto krajín? aby zachovali svoju etnickú, jazykovú a kultúrnu diverzitu? Východné partnerstvo nám môže pomôcť prekonať aspoň časť problémov, ktoré sme vytvorili v vzťahu k Ukrajine. Potrebujeme lepšie spolupracovať napríklad v oblasti vzdelávania. Lekcie ktoré môžeme získať z nášho zväzku s Ukrajinou alebo z našich kontaktov s Ukrajinou nám môžu pomôcť viac chápať a nastoliť konkrétnejšie kroky na pomoc tejto krajine vo vzájomnom záujme. Ďakujem. Neviem, či pán komisár bude hovoriť po česky. Ak hej, budeme tu mať eh, východoevropskú rozpravu čo je možno aj tak správne pri tejto téme. Dávam slovo pánu komisárovi. Budete hovoriť po česky? Je to veľká výzva, to sa mi ešte v pléne nestalo, ale myslím si, že nie, pán predsedajúci. Ďakujem pekne, že ste mi dali slovo. Pokračuje pán komisár po anglicky. Ja len podporujem správy správu, ktorú ste vypracovali, signály, ktoré ňou vysielate. E, viem, že bola napísaná pôvodne iná kapitola k Ukrajine, ale túto sme museli upraviť a prepísať. Som na vašej strane a posolstva, ktoré sa odrážajú vo vašej správe, aj podľa mňa sú dôležité a relevantné. A ak smiem, počiarkol by som niektoré z nich a pridal by som ďalšie, ktoré považujem aj za rovnako dôležité. Rozdelil by som svoj prejav do troch častí. V prvej časti by som rád sa vyjadril k východnému partnerstvu vo všeobecnosti. Poprvé je dôležité pripomenúť si, že cieľ tohoto osobitého partnerstva je pomôcť jednotlivým partnerom dosiahnuť svoje ciele. Či si vezmu reformu za, svoje, za svoju, na tom záleží. Chcem pripomenúť našim partnerom, a niekedy aj sami sebe by sme si to mali pripomenúť, z času na čas by sme si to mali pripomínať, že treba využívať všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii a sú mnohé. Vaša správa vymenúva celé toto inštrumentárium multilaterálny rozmer, rezortná spolupráca, sektorová spolupráca, formálna a neformálna interakcia. Je to jedinečné partnerstvo, kedy máme aj samity, na jednej strane aj formálne ministerské zasadnutia, ale aj na druhej strane už spolupracujú medzi sebou aj sektory a rezorty na svojej úrovni. Ďalší bod, ktorý chcem zdôrazniť, je, a súhlasím s tým, ako to popisuje vaša správa. Je treba skombinovať túto osobitosť s diferencovaním. Čo tým chcem povedať? Treba zainteresovať všetkých našich partnerov, o to sa treba usilovať, a vytvoriť istý rámec širšie chápaného východného partnerstva pre všetkých relevantných aktérov. A posledný bod, ktorý chcem spomenúť, je možno veľmi zjavný. Východné partnerstvo nie je zvieracou kazajkou, ži o žiadnych témach sa nedá povedať, že sa nesmie o nich hovoriť, o všetkých sa dá hovoriť. To je zásada, ktorá, podľa ktorej sa správame v týchto partnerstvách. Naši východní partnery Patria medzi ne aj tie krajiny, ktoré sa zaviazali k hlbším reformám, krajiny, ktoré majú úzke vzťahy a súhlasia s mnohými názormi únie na európsku integráciu. Hovorím o Gruzinsku, Moldavsku, Ukrajine, hovorím o asociačných dohodách, hovorím o zóne voľného slobodného obchodovania. Ešte mi dovolte sedem krátkých poznámok, ktoré najmä dnes, keď tak často sa obzeráme do minulosti a posudzujeme, čo sme urobili dobre, čo sa nepodarilo. Volám po objektivite, ktorú ocenujem aj vo vašej správe ako dôležitý prvok. Bod číslo 1. Asociačná dohoda, a vždy keď poviem výraz asociačná dohoda, myslím DCFTA, zároveň posilňuje kapacitu našich partnerov, aby sami dokázali prijímať suverénne rozhodnutia sú to naši partnery konec koncov. Po druhé, rešpektujeme tradičné vzťahy, ktoré naši partnery už majú rozvinuté so svojimi susedmi. A dovolil by som si povedať, že podpora takýchto vzťahov je žiaducejšia než čosi opačné. Bod číslo 3. Ponúkame týmto krajinám nie len návod na reformy, ale aj komplexné a úprimné, ozajstné partnerstvo. Táto kombinácia politickej asociácie a hospodárskej integrácie je ďalej sprevádzaná ponukou právneho štátu, základných slobôd a ďalších hodnôt, ktoré sú také zásadné pre každú reformu, ale iba vtedy, keď sú plne implementované. Bod číslo 4. Navrhujeme využiť to, čo predtým fungovalo. Asociačné dohody a východné partnerstvo to nie je akési laboratórium, kde experimentujeme. A chcel by som pripomenúť príklad, na ktorý som si spomenul, neviem, či sa vám to bude páčiť. Keď sa pozriem na Ukrajinu a HDP na jedinca na hlavu, Polsko a Ukrajina boli na tom rovnako, ale potom Polsko uzavrelo dohodu o slobodnom obchodovaní a všetko sa to zmenilo. Takýto typ pomoci musíme ponúknuť našim partnerom. Naozaj ten rozdiel po pár rokoch, keď porovnáme HDP na hlavu v Polsku a na Ukrajine, Polsko má štvornásobne vyššie HDP na hlavu. Ukrajinské HDP sa totižto dvojnásobne znížilo a polské HDP sa dvojnásobne zvýšilo. Toto treba mať na pamäti, keď hovoríme o podobných témach. Bo číslo 5. Spolupracujeme nielen s orgánmi, ale so všetkými ostatnými v spoločnosti, najmä s občianskou spoločnosťou, čo prispieva k úspechu našich úsilí. Bod číslo 6. Keď sa naši partnery stanú obeťami nežiaduceho externého tlaku, pevne stojíme po boku našich partnerov, využívajúc všetky nástroje na solidaritu, ak to bude potrebné. A bod číslo 7. Verím, že naše politiky dlhodobo prispejú k vytvoreniu zóny voľného obchodovania od Lisabonu po Vladivostok. Ak by sme povedali opak, ak by sme povedali, že to, čo ponúkame, je voľbou medzi Bruselom a Moskvou, medzi východom a západom, toto by bola propaganda. Takáto propaganda pochádza od tých, ktorí ignorovali naše pozvanie k dialogu na tieto témy a zároveň uvalili opatrenia na svojich susedov, ktoré sú neakceptovateľné a je ironické, že práve tento týždeň budeme mať zasadnutie bilaterálnej skupiny s Ruskou federáciou a tam budeme hovoriť o tom, čo by sme mohli nazvať celkovým konceptom. Budeme sa pokúšať presvedčiť ich o tom, že sa nemajú čoho báť. Ale chcem sa vrátiť k prvému bodu, ktorý súvisí s Ukrajinou. Počas tohto týždňa budete veľa v Štrasburgu hovoriť o tejto téme. Dovolte mi stručne si zaspomínať na to, čo sa dialo minulý týždeň a čo si všimli aj členské štáty EÚ, nevyprovokované násilie zo strany Ruskej federácie, narušenie integrity, územnej integrity Ukrajiny. Toto môže mať ďaleko siahle dopady aj na naše vzťahy s Ruskou federáciou v mnohých ďalších oblastiach a dúfajme, že sa veci nedostanú až do tejto fázy. Pevne veríme, že problém by mal byť vyriešený inak. A to ma privádza k záveru. Niektorí naši partnery zadefinovali, že chcú ašpirovať e, smerom k Európe. My sme pridlho reflektovali toto ich oznámenie Priedlho sme zvažovali, ako naň zareagovať na túto deklaráciu, dokonca aj keď zasadala Rada ministrov pre zahraničné veci a hovorilo sa o Ukrajine. Rozhodlo sa tam, že asociačná dohoda nie je záverečným cieľom vzťahov medzi EÚ a Ukrajinou, záverečným cieľom spolupráce Ukrajiny a EÚ. Je to však dôležitý čiastkový krok vpred, pretože len v duchu článku 49 Lisabonskej zmluvy budeme schopní plne podporiť a využiť asociačnú dohodu. Ďakujem vám za túto rozpravu a ešte viac vám ďakujem za túto dôležitú správu. Vďaka. Ďakujem, pani rovnež. Ďakujeme pekne, pán komisár. Pripájam sa k potlesku, ktorý zaznel po vašom príspevku. Zatváram rozprávu, končím rozprávu a v stredu o 12. budeme o tejto veci hlasovať. Dovolte mi teraz spomenúť, dámy a páni, že pokračovanie nášho zasadnutia bude 11. marca 2014